informovala, že e, návrh výboru e, IMCO e, konferencia predsedov podporuje, pokiaľ žiadna iná politická skupina alebo 40 poslancov nebude proti tomuto návrhu, návrh e, bude akceptovaný. Ak nie, tak e, bude potrebné hlasovanie. Tento návrh je k dispozícii na internetovej stránke parlamentu. Teraz e, prejdeme k vyhláseniu komisie, pokiaľ ide o